So, meine sehr verehrten... Stené dámy a páni, kolegovia a kolegyne, pozrime sa na, nás, na náš obsažný program, ktorý je pred nami. Máme tu aj, teda je to naše posledné zasadnutie tohto roku, posledná schôdza. Chcel som sa teda, pokiaľ ide ten program, ešte vyjadriť v zmysle oznámení. Chcel by som povedať, že pokiaľ ide o bod 29, pokiaľ ide o správu pána Karima, to odročíme, presunieme. Pokiaľ ide bod 35, tam dáme viaceré body, zasa iné, napríklad spravodajstvo, pokiaľ ide prebiehajúce rokovania k téme audit medzi radou, komisiou a nami. O tom budeme ešte dnes popoludne hovoriť. A potom tu máme výmenu názorov, pokiaľ ide o tému staff regulations, tu máme konkrétny návrh, pokiaľ ide o platové prispôsobenie. K tomu budeme mať ešte na úrovni koordinátorov poradu a potom aj tu vo výbore. A potom takisto sa budeme ešte musieť baviť aj o zák- právnom základe, pokiaľ ide o ino- innovative medicine. Ide tam o právny základ tejto témy. To budeme robiť potom v útorok. A to sú vlastne zmeny, ktoré sa týkajú dnešného programu. Sú tu nejaké pripomienky? nie je tomu tak, tak to môžeme v tejto podobe prijať. Pokiaľ ide o tieto oznámené zmeny, tak sú akceptované. Prejdeme teda, pokiaľ ide o oznámenie predsedu, tu nie sú žiadne z mojej strany. A máme tu teda ako ďalšiu vec. Musím sa teraz k tomu prebojovať v mojich papieroch. Takže máme tu bod schválenie zápisnice. Tu máme zápis 25. až 26. novembra 2013. Ak do konca dnešného zasadnutia nevznesie nikto nič, tak to bude prijaté. Dobre, takže teraz môžeme prejsť k bodu číslo 4. Ide tu o výk Ide tu o náklady alebo tú pridanú hodnotu, ktorú tu máme tým návrhom, kde ide o uznanie verejných dokumentov, to je správa kolegu Rabkaja. Vyjadri sa teda k tomu Bernard, potom hneď Jordan. Takže Jordan, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za slovo. Ako dobre viete, zastupujem e, e, registro pre hodnotenie vplyvov a pridanú hodnotu, európsku pridanú hodnotu. E, a mm, to bolo zradené na základe rozhodnutia predsedníctva, inšpirované mm, vašim výborom rozhodnutie predsedníctva, ktorým sa zriadilo rediteľstvo, povedalo, že naša misia spočíva v tom, aby sme identifikovali, kvantifikovali a zdôvodňovali iniciatívy Európskeho parlamentu. A z tohto dôvodu sme sa snažili maximálne špecializovať na kvantifikáciu a pracovali sme s e, iniciatívnymi správami, e, hodnotili sme, e, e, pod, snažili sme sa podporiť prácu Európskeho parlamentu. Táto konkrétna správa vychádza v súvislosti s činnosťou, ktorú sme robili pred niekoľkými e, mesiacmi ohľadom súkromného medzinárodného práva. A Váš výbor uvažoval e, kodifikačné činnosti a vás zaujímali, e, e aké náklady znáša e, E, e, e, Európa náklady v súvislosti s tým, že existuje, neexistuje takýto kódex, ktorý by uznával verejné listiny a tu je legislatíva, ktorú navrhuje pán Rabkaj. Hovoríme o uznávaní verejných listín. Je tu aj určité náklady, alebo náklady neexistencie takéto úpravy Pozerali sme sa na rozsah posobnosti podľa e, pozmeňujúceho návrhu 8 e, e, správy Rabkaj, o ktorej budeme zajtra hlasovať. Dúfame, že vďaka pomoci E, e, kolegyne, e, sme dospeli k názoru, že minimálne 350 miliónov eur by sa dalo ušetriť ročne, pokiaľ by táto legislatíva existovala. A to sú prostriedky občanov. Možno, že to nie sú až také veľké čiastky z hľadiska E, e, väčších nákladov e, súvisiacich s neexistenciou európskej úpravy, ale to sú peniaze, ktoré skutočne vynakladajú občania. Chcel by som požiadať kolegyňu, aby stručne vás oboznámila s výsledkami tejto činnosti. Áno, dobrý deň, volám sa Emily Bobrný som, e, som konzultantka FGHK, ako povedal kolega, my sme pripravili túto správu náklady pre Európu, robili sme to počas ostatných šestých, e, e, šestých týždňov, hovorili sme o zjednodušení postupov v súvislosti s verejnými listinami. Sme skúmali dokumenty, ktoré sú uvedzané v správe pana Rabkaja. Skúmali sme rôzne náklady, ktoré súvisia s takýmito druhmi verejných listín Metodológia, ktorú sme použili, pozostovala z troch krokov. Poprvé, sme zbierali existujúce údaje o akceptácii uznávania tých, takýchto verejných e, listín. Snažili sme sa pochopiť, e, kde existujú problémy, kde sa sústredujú e, e, vo väčšine prípadov a v súvislosti s akými verejnými listinami. Takže Najprv sme e, urobili kategorizáciu verejných listín, e, e, ktoré ste nás požiadali preskúmať. Najprv sme analyzovali rôzne kategórie verejných listín. 20 mm, verejných listín sme rozdelili na tie, ktoré súvisia s jednotlivcami, s rodinou, majetkom, danemi, zamestnaním, školstvom, sociálnymi mm, mm, E, sociálnymi dávkami a podobne. Nám sa podarilo e, e, zistiť, ktoré zainteresované strany sú ovplyvnené nerovnakou právou v členských štátoch a preto získať predstavu o rozsahu problémov. Urobili sme mapovanie jednotlivých verejných listín, skúmali sme konkrétne druhy verejných listín, napríklad keď hovoríme o takéto záležitosti ako rodičovstvo, a druhý verejných listín zahrňa e, svedčenie o sobáši, e, adopcii, o e, narodení. Čiže snažili sme sa zgrupovať jednotlivé druhy dokumentov. Vzhľadom na nedostatok času pre plnenie tejto úlohy snažili sme sa zúžiť rozsah verejných listín, ktoré budeme analyzovať. V podstate 20 verejných listín ktoré sme e, skúmali, všetky e, majú rovnaké problémy z hľadiska uznávania. Buď vyvstávajú problémy e, s overeným prekladom, mm, alebo zistenie overených kopí príslušných listín v prípade presťahovania z jedného štátu do druhého. Sú tu aj problémy súvisiace s postýlou, s legalizáciou. Aké napriek tomu, že druhy súvisiace s uznávaním sú rôzne, e, e, rozsah týchto problém sa líši podľa druhu dokumentu a závisí takisto od počtu občanov alebo podnikov, ktoré sú týmto dotknuté. E, urobili sme stručný zoznam takýchto dokumentov a vytvorili sme hypotetické prípady pre, pre jednotlivé druhy listín. Prečo sme vytvorili takéto modelové hypotetické situácie? Chceli sme e, urobiť kvantifikáciu nákladov, ktoré súvisia s e, problémom uznávania týchto listín. E, zvažovali sme rôzne náklady, napríklad z hľadiska prevádzkovania podnikateľskej činnosti, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, pretože to je obzvlášť dôležité z hľadiska cezhraničných transakcií. Takisto sme zvážovali správne a právne náklady a um, zároveň emočné náklazy a e, tak povedec odstrasujúci, odradzajúci účinok. Čiže snažili sme sa e, zistiť aj e, nepremé náklady. Pri tejto činnosti sme používali štandardný nákladový model, používali sme existujúce údaje a um, určité predpoklady. Na účely plnenia tejto úlohy sme zanalizovali výsledky hodnotenia vplyvov, ktorú realizovala komisia. To bolo zverejnené na jar 2013 s tým, aby sme preskúmali jednotlivé predpoklady, ktoré boli e, založené do tejto štúdii a niektoré predpoklady, ako napríklad náklady na e, preklad, sme e, použili aj v našej správe niekoľko hypotetických príkladov určitých problémov, ktoré e, vyvstávajú v súvislosti s takýmito listinami. Napríklad problémy súvisiace s e, e, výpisom z registra trestov. Napríklad Francesco, občan Talianska, žiada o miesto na ministerstva pre záležitosti detí v Belgicku. Môže ho požiadať výpis z registra trestov. Ak Francesco E, predtým 10 rokov pracoval v Ríme a 3 roky pracoval v Hágu, e, môžu ho upozadať, aby predložil e, výpis registra trestov z jedného a druhého štátu. A to znamená, že bude musieť znašať náklady na overovanie a preklady. Navyše, v súvislosti s e, akademickými e, kvalifikáciami a určite niektorí z, l, l, sa stretávajú s takýmto problémom, aký IR požiada o, o štúdium magisterského úrovne v Belgicku, bude musieť predložiť e, preklad svojich diplomov, e, overený preklad diplomov a to môže e, stať asi 50 e, eur, i keď v niektorých príkladoch to môže znamenať aj 150 eur v prípade eh, celkových nákladov na preklad a overovanie. A preto, by sme kvantifikovali eh, náklady súvisiaci s eh, chybojcou úpravou, zvolili sme určité listiny, ktoré obzvlášť ovplyvňujú podnikanie a jednotlivcov. takže cestovné pasy, občanské mm, preukazy, osvedčenie o, o sobáši, daňové dokumenty, osvedčenia o narodení a smrti, umrtné listy a dokumenty súvisiace s e, kvalifikáciou, registráciou e, podnikov a zastupovaním podnikov. E, použili sme rôzne prístupy, keď sme analyzovali metódu komisii. komisie v hodnotení vplyvov vypočítala náklady pod jednotlivých formalít Takže je tu rozdiel medzi apostílou, legalizáciou, overenými kopiami verejných listín a overenými prekladmi verejných listín. A v každom prípade hodnotenie vplyvov e, hovorilo o približných údajoch alebo robila e, odhady na základe relevantných počtov e, listín alebo postupov. My sme využili scenáre, ktoré sme vymyslili v súvislosti s hypotetickými prípadmi, e, a vypočítali alebo odhadli sme e, e, jednotkové náklady súvisiace s jednotlivými verejnými listinami. Takže sme podrobne rozanalizovali jednotlivé listiny, využili sme určité predpoklady komisie, ktoré použila komisie, vrátanie e, overených prekladov, nákladov na legalizáciu, a zvážili sme iné možnosti. Napríklad v niektorých členských štátoch e, e, e, sa neznašajú náklady. Napríklad, pretože sa používa rovnaká reč, napríklad v Írsku a v Spojenom kráľovstve. Takisto v súvislosti s legalizáciou sme vychádzali z predpokladov o, o počte alebo podeli E, e, prípadov, kde to nebude potrebné, pretože existujú už určité bilaterálne dohody medzi členskými štátmi. A preto sme vypočítali priame náklady a vyšlo nám 388 miliónov eur. To je e, horná hranica odhadov komisie. Podľa komisie to 200 až 300 miliónov eur, avšak stále sa nazdávame, že to sú konzervatívne odhady, vzhľadom na to, že sme neanalizovali všetky možné verejné listiny. Takisto treba e, zohľadniť a to, čo sme e, nekvantifikovali, to sú e, emočné náklady alebo ten faktor, že jednotlivci alebo malé stredné podniky niekedy E, mm, sa cítia, že e, e, nemôžu použiť právo na slobodu pohybu, na presun z jedného členského štátu do druhého vzhľadom na príslušné problémy. Nazdávame sa, že kvantifikácia týchto dynamických nákladov súvisí s takými aspektmi ako kultúrne rozdiely, cenové rozdiely, prístupnosť služieb. A toto všetko treba jednotlivo e, zohľadňovať. Čiže e, e, prínosy legislatívy v tejto oblasti sú jednoznačné môžu, môžu odstraniť viaceré prekážky a znižiť súčasné náklady, ktoré sme odhadli. To znamená, že bude sa menej vynakladať zbytočne času na legalizáciu overovania a znižuje sa riziko diskriminácie občanov Európskej únie pri e, uplatnení práva na voľný pohyb z jedného členského štátu na, do iného. E, e, rada zodpoviem prípadné otázky a ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, teraz ešte spravodajca. Áno, takže ja to urobím veľmi stručne. Zosumarizujem. Srdečne ďakujem za to, že ste, si, že ste vynaložili tú námahu a vlastne je to aj vaša úloha, ale je to predsa len som vám vďačný za to, takže vďakom na to málo času, čo máme k dispozícii, predsa len na pozadí tohto kontextu sme sa toho nezlakli a spravili ste to. To vlastne potvrdzuje iba toľko, že čo vlastne je aj v mojej správe zapracované. Potvrdzuje to vlastne to, čo bola motivácia komisie v tejto téme ale považujem za správne, že ste dodatočne ešte teda zohľadnili aj ostatné možnosti prístupu k tejto problematike a že tu vlastne kvalitatívne sa dostávate k tomu istému výsledku a vlastne to je dôkaz toho, že sa uberáme správnym smerom, ale trochu predsa len škoda a to nie je výčitka, súvisí to s tým, že sme mali málo času, že sme to dostali dnes a zajtra už budeme hlasovať a nebudeme môcť toho veľa zmeniť, ale Najprv by som chcel povedať, čo je takisto trochu škoda, že tí, našoch, našich kruhov v našom výbore, ktorým sa týto téme nechceli nejako venovať, že neboli na tých dvoch prezentáciách. To by možno pridalo, to by bol ten pridaný efekt, keby tu boli bývali, ale to je v poriadku, už sa to teda nedá do zajtra tak veľmi zmeniť, ale predsa len si môžeme to ešte raz pozrieť, aby sme teda v kontexte toho hlasovania na plene mohli jedno či dve veci ešte doopraviť, ak to bude treba. A čo je skutočne veľmi dôležité, aby sa to dostalo na radu čo možno najrýchlejšie, pretože vlastne brzda je na rade a nebolo by teda nesprávne, aby sme ich trochu donútili sa tomu venovať a či to teda vôbec pomôže, že by to dostali ešte pred koncom legislatívneho obdobia, ako my v nemecky hovoríme, že teda by sme ich k tomu dotlačili. To trochu pochybujem, ale mali by sme ich teda trošku donútiť a mali by sa tomu začať venovať. Pretože myslím, že to najdôležitejšie v tomto kontexte je to, na, to, čo ste povedali na záver, je, že na jednej strane môžeme povedať, že také materiálne odhady sa dajú urobiť, či to bude či to bude 385 alebo 375, to je vlastne jedno, to potom už súvisí skôr s takou radovou hodnotou, ale čo je veľmi dôležité, čo ste povedali, že niektorá, niektoré druhy nákladov, ktoré vlastne sa nevyjadrujú potom v eurách a v centoch, kde tu napríklad ten odstrašovací efekt, zabrzďovací efekt, ktorý sa tu spomínal, že vlastne chceme skôr zjednodušiť tento proces, aby sa to tých, ktorých sa to týka, aby im to bolo jednoduchšie pretože týchto musíme toho zaangažovať, pretože oni vlastne vnímajú takéto vylepšenia potom ako to pridanú hodnotu. Či to budú či to už teraz pôjde 300 miliónov eur, ale čo je najdôležitejšie, že aby jednoducho tu bol jasný signál v tom kontexte, že to skôr bude tú byrokraciu odbúrávať a aj vôbec finančné záťaženie odbúrávať a potom ešte aj tá dodatočná motivácia, tak si myslím, že v podstate v tomto kontexte po tej prvej prezentácii, ja som si to teda mohol iba prelistovať, že to je celkom podarený prístup, ktorý nám môže pomôcť aj na ceste ďalej. A ako som už povedal, keď sa tu predsa len ešte objavia nejaké iné aspekty, musíme mať skutočne tú slobodu, aby sme potom to mohli v kontexte toho plenárkového hlasovania do, e, do vylepšiť. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Ďalší prihlásený nie je nikto, takže sa obom pri, rečníkom vie, poďakujem a teraz prídeme k ďalšiemu bodu, kde som vlastne ja spravodajcom. Je tu o rozhodnutie o Európskom dohovore, pokiaľ ide o ochranu služieb. Tu si vypočujeme najprv teda právnu službu, pretože sa týka aj rozhodnutia, rozhodnutia súdu a vlastne oni nás budú informovať, pokiaľ ide tie konsekvencie, ktoré sa nás týkajú. Takže zostane právna služba slova. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, možno teda v stručnosti by som poukázal na súčasnú právnu situáciu. Mali sme tu uznesenie súdu, teda rozsudok súdu, o tom ste už vlastne hovorili. Máme tu smernicu z roku 98 a táto smernica sa teda týka predovšetkým, pokiaľ ide o právnu ochranu služieb založených na podmenenom prístupe a, alebo pozostávajúcich z podmeneného prístupu. Takže ide tu predovšetkým opatrenia, ktoré môžeme použiť e, v kontexte boja proti pirátstvu, pokiaľ ide audiovizuálne vysielanie. Takže súvisí to v podstate aj s peniazmi. Boli tu rokovania na úrovni Rady Európy. Mali sme tu dohovor, o tom vlastne e, hovorí aj smernica samotná a potom sú tu ešte teda nám ide o to, aby sme tieto praktiky rozšili, pokiaľ ide kontrolné opatrenia, pokiaľ ide o túto smernicu, pokiaľ ide o tých, tie štáty, ktoré sa tohoto dohovoru zúčastnili ako signatári. Takže bolo navrhnuté zo strany komisie, aby rada prijala rozhodnutie, pokiaľ ide o podpis a takisto tu odznel návrh, aby rada prijala um, dohodu, pokiaľ ide o podpis, pokiaľ ide o podpis takéhoto dohovoru. A na základe tohoto bolo v roku 2010 potom vypracovaný ten právny základ na rade, sa teda od toho článku, ktorý tu máme, to je číslo 218, tam sa vlastne stanovuje aj ten proces, ktorý sa potom musí sledovať a dodržiavať. Máme tu článok 207.4, ktorý sa týka spoločnej obchodnej politiky Európskej únie. Takže to sú vlastne tie dve rozhodnutia alebo návrh rozhodnutí, ktoré sa vlastne týkajú nás. A to sú tie dva relevantné články. Takže treba povedať, že rada môže prijať rozhodnutie, pokiaľ ide o podpis takéto, takéto dohody. Samozrejme, môže to urobiť aj sama, to tým vlastne chcem povedať, pokiaľ ide o pod, prijatie takéhoto dohovoru a v tomto kontexte sa musí uplatniť ten článok 218 a vlastne musí sa k tomu vyjadriť aj parlament súhlasne. A v kontexte takéhoto postupu, pokiaľ ide o podpis takéhoto dohovoru, tam sa postupuje tak, že vlastne tento výbor je splnomocnený zo strany parlamentu. Rada však pozmenila návrh komisie, to znamená oba návrhy a doplnila sa tam ešte ďalšia časť v kontexte tohto právneho základu Takže máme tu článok 114. Článok 114 sa týka jednotného vnútorného trhu Európskej únie. A na základe tejto zmeny, teda vyplývajúc tejto zmeny, sa uzhodla komisia, že pôjde na súd, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o odvolanie vo vzťahu k rozhodnutiu rady, pokiaľ ide o podpis tohto dohovoru a parlament to podporuje, tá teda podporuje túto požiadavku zo strany komisie pred súdom. Komisia zastávala názor, že to rozhodnutie, ktoré bolo prijaté zo strany rady, pokiaľ ide o pod prerušenie tejto dohody, nie je správne hľadiska správne z dvoch dôvodov, pretože na jednej strane tam bola doplnená ten právny základ, pokiaľ ide o článok 114, ten tam bol teda ešte doplnený a to je podľa komisie a parlamentu. Neopodstatnené, pretože tu ide o obchodnú politiku Európskej únie. A potom tu máme ešte článok 207, ktorý je v tejto oblasti relevantný, ako aj článok 218. A komisia takisto dostávala názor, že rada má exkluzívne právomoci, teda prekročila výsostné právomoci, pokiaľ ide o obchodnú politiku v tejto oblasti, pretože táto patričná dohoda ob, obsahuje zmiešané právomoci, to znamená právomoci členských štátov ako Európskej únie. Potom tu máme ešte článok 213, pardon, potom tu máme rok 2013, kde sme dostali odpoveď na požiadavku komisie a tu sa vyjadril názor, že dáže článok 214 ktorý bol doplnený zo strany rady, nemôže byť považovaný ako právny základ. Takže komisia aj parlament sú toho názoru, že tu ide predovšetkým o spoločnú obchodnú politiku a iba v obmedzenej miere, pokiaľ ide o politiku jednotného vnútorného trhu. A cieľom tohto dohovoru, ktorý má byť podpísaný, je to, aby sme mali minimálnu mieru ochrany naprieč celou Európskou úniou, pokiaľ ide o určité druhy služieb, aby sme pokiaľ ide o smernicu z roku 2008, tá sa vlastne toho takisto týka. Takže vlastne nám ide o to, že žiadame, aby takéto služby boli z primárneho hľadiska vnímané predovšetkým ako komerčné, zo strany signatárskych členských štátov. Inak by to jednoducho celé spadalo do spoločnej obchodnej politiky. A treba takisto zdôrazniť aj tú skutočnosť, že ak aj tento rozsudok bude sa týkať iba tejto konkrétnej časti, ktorá vlastne bola zo strany komisie iba pridaná, pretože vlastne to rozhodnutie sa týka iba tohoto, tak môžeme z toho vyvodiť záver nasledovný rada nebude môcť tak ako doteraz, pokiaľ ide o článok 214, tento sa tam už nebude môcť pridať zo strany rady, pokiaľ ide o návrh, pokiaľ ide o rozhodnutie, pokiaľ ide o prijatie tejto dohody. Pretože to všetko musí byť potom predložené parlamentu na odsúhlasenie, takže vlastne týmto spôsobom sa zrušilo rozhodnutie týmto rozsudkom a teraz sa vlastne spochybňuje aj postup komisie a vlastne, pokiaľ teda ide o právne konsekvencie, tak tieto jednoducho takúto situáciu privodili. A teraz si budeme musieť počkať na nové rozhodnutie rady, pokiaľ ide o podpis tohto dohovoru, teda v rámci lehoty 6 mesiacov a to je lehota, ktorú stanovil súd. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Takže ak som to správne pochopil, tak to dostaneme k dispozícii jedného dňa a potom to podpíšeme. Takže ak som to pochopil, ak chce sa k tomu niekto vyjadriť, nie sú tu žiadne pripomienky. Dobre, takže my ďakujeme veľmi pekne právnej službe. A môžeme povedať, že pokiaľ ide o bod 6, pán Cievka tu ešte nie, môžeme prejsť hneď na bod číslo 7, to je pán Renát Rabkaj, pravidla upravujúce žalovy podávané na základe vnútroštátneho práva s cieľom získať náhradu škody. Um Ide o návrh komisie k žalobám o náhradu škody v dô, z dôvodu porušenia pravidel hospodárskej súťaže. Ide vlastne o boj s kartelmi. Aby som to zhrnul, kartely sú škodlivé väčšinou pre ekonomiku, pre národné hospodárstvo a to nielen pre národné hospodárstvo, ale škodia aj konkurentom a postihnutým. Takže škodia priamým konkurentom, ktorí nie sú zúčastnení na kartely, ale škodia aj nepriamo e, spotrebiteľom. Kartely sú zakázané z dobrého dôvodu, práve preto, že sú škodlivé pre národné hospodárstvo. Existujú aj vynimočné prípady, kde sa môžu výnimočne dovoliť. Napríklad pri distribučných spoločnostiach sú takéto kartely, ktoré za určitých okolností povolené. Ale zásada je taká, že kartely, kartely sú škodlivé. Takže ide o boj s kartelmi, o boj proti kartelom a aj o bohaté nástroje, ktoré sú k dispozícii. Naposledy sme to videli pred pár dňami, keď komisia zakročila proti niekoľkým bankám a určila miliardové sankcie. A tie banky, ktoré vytvorili takýto cenový kartel, sú takto potrestané. Problém je ale to, že tí, ktorí sú tým poškodení, z veľkej miery ale nemajú z toho osoch, tá, z toho trestu nemajú žiadnu náhradu škody z tej sankcie. A, ale ak som to správne čítal, tak menej ako 25 priamých a nepriamých poškodených takýmito kartelmi je potom odškodnených, keď dojde k zisteniu kartelu. A už aj v minulom legislatívnom období sme mali rôzne biele knihy, zelené knihy na túto tému, pretože tento problém sa vtedy už začal riešiť. To znamená, že tí, ktorí sú poškodení takýmito kartelmi, môžu podať žalobu o náhradu škody. A to má dvojitý účinok. A síce, že tí, ktorí sú poškodení, majú takto aj možnosť si e, na súde uplatniť svoje práva a to je preto aj e, naša zodpovednosť, lebo sme právny výbor, ale súčasne sú aj, je to aj ďalší nástroj na boj proti kartelom. A v zásade táto časť účinku patrí do kompetencie výboru pre hospodárstvo a preto sme tak dlho na tom teraz pracovali, pretože bolo od všetku jasné, že tu ide o dvojitú kompetenciu, teda dva výbory sú príslušné v našom parlamente. A preto sme tu museli dlho komunikovať medzi týmito dvomi výbormi, aby sme zistili, kto bude ten hlavný. Ale ja si myslím, že my sme právny výbor, ktorý E, prišiel ako prvý s návrhom a rozdelením, ktoré logické vyplýva z rokovacieho poriadku parlamentu. Ale keďže v tejto otázke sme už sa z hľadiska času dostali pomerne ďaleko a je teda podľa mňa aj jasné, že tu máme pred sebou materiál, kde aj rada sa už pomerne ďaleko dopracovala a s radou by sme sa mohli dostať tiež k nejakému záveru v najbližšom legislatívnom období a to, čo viem už z diskusí doteraz, tak sa mi zdá, že je tu nádej na určitý optimizmus a e, z toho všetkého sa vyvíja na nás tlak, aby sme rýchlo pracovali. Ja som preto svoju správu zamerala na tie články v návrhu komisie, ktoré predstavujú našu kompetenciu. Stanoviska majú takú vlastnosť, že keď na tom pracuje 5 výborov, tak potom 5 e, výborov vypracuje kompletný návrh právneho predpisu, niekedy so stovkami, tisíckami pozmenujúcich návrhov ja si myslím, že pomocné výbory sa majú zamerať na to, čo je ich kompetencia. To som urobil. A Preto som sa naozaj zameral na tie články, kde si myslím, že je náš výbor príslušný a môžem len e, nabádať k tomu, aby sme teraz v tomto čase ktorý je veľmi krátky, boli aj veľmi striedmi pri pozmenujúcich návrhoch a zamenali sa na tie na, e, návrhy, na tie články, ktoré sa týkajú našej kompetencie. A takto by sme mohli ten čas e, zlepšiť. A Obidva výbory musia teraz rýchlo dospieť k výsledkom. A výsledkom e, tohoto tlaku je, že v polovičke januára, teraz cez Štrasburský týždeň od 14. budeme mať spoločné stretnutie tieňových spravodajcov. Nie len tieňoví spravodajcia z výboru pre hospodárstva, ale aj všetkých poradných výborov, aby sme sa mohli pozrieť na to, že by sme už aj medzi výbormi dopredu e, mali nejaký výsledok, ktorý dohovoríme dopredu. A dokončiť to musíme ten týždeň po pléne v Štrasburgu. A budeme to musieť potom tu schváliť vo výbore. Tam by sa určil potom aj mandát, aby sme mohli pokračovať v rokovaniach s radou. Je to ambiciozne, ale zvládnutelné. sú tu štyri ťažiskové body, tie body, kde máme my kompetenciu. Je to článok 5, to sú dôkazy, článok 10, to sú premočacie lehoty, 17, 18, mediácia a potom som ešte, a to chcem vysvetliť, pridal ďalší bod do diskusie a to sú hromadné žaloby. V minulosti, ako viete, predseda to vie, pretože už aj v minulosti pracoval v právnom výbore a robil stanovisko pre hospodársky výbor. Ja to viem z mojeho pôsobenia v hospodárskom výbore, kde som bol za e, e, politiku hospodárskej súťaže zodpovedný. A komisia teraz zverejnila dve také východiska. Jedna je tento návrh smernice o karteloch a druhý je vo forme oznámenia to sú usmernenia pre hromadné žaloby. Takže z hľadiska komisie sa to takto robilo a vždy sme o tom spolu hovorili. A preto som sa ja rozhodol tento bod zapracovať. A zdôvodnenie je také, že tu ide aj o tých nepriamo postihnutých spotrebiteľov, a je to nástroj, ktorý e, je k dispozícii aj v iných členských štátoch a takto ho navrhujeme všetkým členským štátom. Ale mám určitý skeptický postoj k hromadným žalobám a preto som sa vyjadril napríklad, že by nemali byť veľmi e, podrobné predpisy a vylúčil som aj niektoré veci, o ktorých si myslím, že keby to tam ostalo, tak hromadné žaloby by sa vydali smerom, ktorý vôbec nezodpoveda mentalite Európy a našej právnej kultúre. Nechcem, aby sme sa dopracovali do situácie, ako je v USA, že žaloby sú vlastne dobrý biznis je tu taký, e, vylúčil som systém opt-out. To znamená, že niekto môže žalovať aj v mene tých, ktorí o tom nevedia. A potom, keď nechcú, aby sa za nich žalovalo, musia vyslovene vyjadriť, že nechcú byť zahrnutí v hromadnej žalobe. A v prípadoch, kde ste žalovaní a o tom ani neviete, to vôbec nie je jasné Takže mám tu aj ten opačný systém opt-in. To znamená, že hromadné žaloby áno, ale musí byť súhlas, že v jeho mene sa žaluje. Potom žiadne honoráry za, honoráre za úspešnosť. To je to, čo v americkom systéme, kde majú priam takýto priemysel, hospodárske odvetvie žalob, e, a to preto, že tu svitajú právnikom takéto obrovské odmeny, tak tomu sa chceme v Európe vyhnúť a preto som proti tomu, aby sa honorár odvíjal od úspešnosti. A potom ďalší návrh je, že odškodnenie má byť naviazané na veľkosť skutočne utrpenej škody A to všetko treba vidieť v súvislosti s právom o hospodárskej súťaži. Teraz dôkazy, zverejnenie dôkazov. Tam mám niekoľko pozmenujúcich návrhov. Chcem tiež povedať, že okrem hromadných žalob som sa pokúšal držať čo najbližšie návrhu komisie, lebo ten sa mi zdá pomerne rozumný, vyvážený. Sú tam ešte nejaká jedna, dve veci, ktoré treba troška upraviť, ale nie sú to nejaké zásadné zmeny, ktoré navrhujem. Sú to skôr také technické otázky. Pri premočacej lehote navrhovala komisia 5 rokov, to znamená, ako dlho môže poškodená strana uplatňovať svoje právo Zamýšľal som sa nad tým a pýtal som sa, ako to vyzerá v realite, ale týchto 5 rokov z návrhu komisie je zhruba taký priemer toho, čo existuje v členských štátoch a nemám žiaden argument preto, aby som žiadal 4 roky alebo 6 rokov. Takže zdá sa mi, že tá lehota je rozumne zvolená. A preto som na tom nič nemenil. A teraz k mediácii. Niečo, čo som ešte navrhol navyše, to je e, podporovanie, stimulovanie k tomu, aby uplatňo- sa využila mediácia a potom zásada dobrovoľnosti a v prvom rade ide ešte aj o prístup k informáciám. Keď mediáciu chceme troška zhodnotiť, tak e, sa musíme postarať aj o to, že pri mediácii je rovnaký prístup k informáciám ako pri normálnom súdnom spore. Takže tu mám niekoľko doplňujúcich návrhov. To je vlastne všetko z mojich návrhov a chcem ešte raz jasne povedať, že v zásade sa držím línie komisie, tá sa mi zdá taká rozumná. A som za to, aby sme sa vyjadrovali len k tým bodom, kde máme kompetenciu a len v oblasti hromadných žalob, aby sme to kvalitatívne zlepšili. A pri mediácii som sa zameral tiež len na niekoľko praktických návrhov. Toľko k veci. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Ďakujem. Ďakujem, pán Rabkaj, za vašu prezentáciu. Chcem upozorniť na jednu procesnú vec a štandardné rokovania medzi výbormi a to, že to trvá určitú dobu Škoda, že sme o tom nezačali hovoriť ešte skôr, keďže Ekon začal o tom hovoriť už pred tromi mesiacmi a my len teraz. A my sme nemali diskusiu, máme len prezentáciu správu, správy. A to znamená, že nás to troška naháňa, tlačí, pokiaľ ide o E, predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Vítam ambiciózny harmonogram pána Rabkaja, aby sa nám to podarilo dokončiť do konca volebného obdobia, ale keby sme začali skôr, mohlo to byť ľahšie. Pokiaľ ide o samotný návrh, tak potrebujeme správnu správnu rovnováhu medzi súkromným presadzovaním práva hospodárskej súťaže a verejným. Tá súkromná oblasť by nemala byť veľmi zložitá, aby ľudia mohli, občania mohli jednoducho uplatňovať tieto žaloby. Pokiaľ ide o zverejňovanie informácií, tak od roku 2008 až 2011 88 kartelových dohôd záviselo na dobrovoľnom akceptovaní porušenia. Ekon sa zaoberal tým, že koľko sa má zverejňovať a mňa znepokojuje, že možno išli nesprávnym smerom. Komisia ale prišla s veľmi dobrým návrhom. Pokiaľ ide o sankcie, treba zaručiť, že celková úroveň odškodného nebude ovplyvnená súkromnými žalobami. To sú predsa samostatne oddelené veci. Firmy, ktoré sú v karteli, porušili zákon a za to majú byť potrestané a netreba znížiť ich um, sankcie za to, že musia platiť odškodné poškodeným zákazníkom potom možnosť mimosúdneho vyrovnania, usporiadania. To by mohlo byť finančne menej náročné, ako je súd, čiže v každom prípade to treba podporovať. A pokiaľ ide o správnu nápravu, podporujem pána Rabkaja, potrebujeme mať pravidla EÚ. Pán Rabka spomenul, že niečo máme už v polovici členských štátov, ale to na druhej strane znamená, že polovica občanov nemá prístup k opravným opatreniam a potrebujeme mať tu na určitý cezhraničný systém, aby všetci spotrebitelia boli chránení rovnako a mali možnosť kolektívnych žalob. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ja to viem len čiastočne zhodnotiť pretože som nemal dosť času na to, aby som sa s tým oboznámil, keďže sme to dostali pomerne neskoro. Inak musím povedať, že ma zaujíma najmä jedna vec, toho by som sa chcel podrobnejšie zaoberať. Vypočuli sme si rôzne vysvetlenia, pozorne som si to vypočul, ale myslím si, že ten text je naozaj vyvážený. Komisia tu neuvažuje o ničom, a som troška prekvapený, pretože tento predpis má vplyv aj na vnútroštátne právne systémy a má aj vplyv na vyšetrovanie prípadov porušenia hospodárskej súťaže. Potom je tu tá otázka škody, škody európskem hospodárstvu, to je jasné, ale to má predsa tu na komisia príslušnosť, takže potom je tu otázka vnútroštátneho práva, občianského práva, vnútroštátnych sudcov. Od roku 2003 tu sme sa už zaoberali takouto otázkou a máme aj e, rozsudky na úrovni spoločenstva. Máme ustanovenia, ktoré hovoria o právach a povinnostiach jednotlivcov, ale to aj riešia vnútroštátni sudcovia. A predpisy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaži, porušenia pravidiel sa zistia len preto, že podniky spolupracujú s komisiou alebo s vnútroštátnymi orgánmi Možno, že dúfajú, že sa im zniží trest, ale je to otázka vnútroštátneho sudcu rozhodnúť vždy podľa toho, o aký prípad ide. A pokiaľ ide o tieto dve zásady, musím to ešte raz veľmi si podrobne preštudovať. Ale práve tu v tejto oblasti a tých oblastiach, ktoré som uviedol, by sme mali mať e, vždy úzky kontakt s tým hlavným výborom, takže určite prídu pozmenujúce návrhy k oblastiam, ktoré som tu uviedol. Podľa mňa tu nie, to nie je potrebné upravovať a treba mať väčšiu rovnováhu aj v súvislosti s prácou z ďalších výborov. Ja, by som sa, ja som sa tiež zaradil do zoznamu rečníkov. S týmto e, materiálom sme sa už zaoberali ešte v predlegislatívnom období a trvalo to tak dlho preto, že väčšina koordinátorov sú z hospodárskeho výboru. My sme už mali dávno jasno, aj spravodajca, aj výber tom už mali jasno, ale potom mi neskôr signalizovali, že nie je jednotnosť, lebo koordinátori to nechceli. Neviem, čo sú skutočné príčiny, ale viedlo to k tomu, že sa to ťahalo ďalšie dva mesiace. A keď sa dva týždne nedočkáme odpovede na náš list výboru pre hospodárstvo, tak, a môžem vám ukázať, že som písal, takže určite tá chyba nie je naša, Čierny Peter nie je náš, ale je v tej druhej bránke. A mal som také podozrenie, že nás jednoducho chceli z toho vyšachovať a preto som pritiahol opraty a prišiel som na, s návrhom na pred, porade predsedov, s návrhom, ktorý je vlastne taký istý, aký sme mali na začiatok rokovaní s výborom pre ekonomiku. Teraz k obsahu. Už sa o tom hovorilo. Myslím si, že je správne, že sa niečo takéto teraz deje. Je to rozumné, aj komisia prišla s návrhmi, ktoré sú v zásade správne. Uh, Ide o to, aby sme mali horizontálne rovnaké zaobchádzanie s hromadnými žalobami. K tomu je odporúčanie komisie a konkrétna právna úprava v oblasti kartelového práva. To je niečo, čo už komisia dávno chcela robiť. A návrh komisie neobsahuje konkrétne hromadné žaloby, ale to veľa nemení na veci, pretože keď budeme mať proces, ktorý je jasný, tak sa dá uplatňovať aj na hromadné žaloby. Ja zdieľam už roky názor, že za každých okolností treba zabrániť tomu, aby sme otvorili dvierka pre americký mučiaci systém práva. V, v Amerike majú zhromadných žalob priemysel, ktorý má ročný obrad 250 miliard dolárov, ale len malá čiastka z toho sa dostane k skutočným poškodením. Veľká časť týchto peňazí tečie do špecializovaných advokátskych kancelárií, ktorí majú až 50%, 50 e, z tej sumy ako honorár. A potom <coughs> e, vidíme, že takýto systém vôbec nie je efektívny alebo zmysluplný. Preto tieto americké procesné postupy nie sú veci, ktoré máme prebrať. Naopak, musíme im zabrániť potom sú tu už tie klasické prípady, o ktorých sa hovorilo, ale myslím, že návrh to rieši. Opt-in, opt-out je tiež vyriešený. Problém oprávnenia na žalobu je tiež podľa mňa vyriešený. A mnoho ďalších bodov, ako aj e, trestnoprávna náprava je dotknutá. Čo tu nie je doriešené, je tzv. discovery. V amerických nástrojoch je ten najhorší mučiaci nástroj, ktorý si môžete predstaviť. Je to veľký vydieravský nástroj pre, tú, e, pre toho pachateľa. Ja, nemo, ja jednoducho nechápem, prečo vo väčšine členských štátov je bežné, že trestnoprávne vyšetrovanie, ktoré sú oveľa citlivejšie než kartelové vyšetrovania, môžu byť využité sudcom, ktorý rozhoduje pri civilných veciach, ale pri e, kartelových nemôže použiť výsledky trestnoprávneho vyšetrovania. Prečo by to nemalo byť možné? Aj tá otázka liniency, o ktorej sme hovorili, ma nepresvedčila a myslím si, že problém článkov 5 a 6 sú veci, ktoré budeme ešte musieť riešiť, podrobne riešiť. A šestka je hospodárstvo, peťka sme my. Obidvoje spolu úzko súvisia, ale musíme nájsť takú formuláciu, aby sme jednoducho tu na neotvorili dvierka pre vydieranie e, sudcom. A to bude veľmi dôležité práve pri rozhodovaní o tejto otázke. Takže vítam aj to, že tu máme možnosť ešte v Štrasburgu so spravodajcami, tíňovými spravodajcami z oboch výborov o tom hovoriť. E, aj tak je to vec, ktorá sa môže podariť úspešne dotiahnuť do konca tohto legislatívneho obdobia, len keď budú oba výbory medzi sebou rozumne spolupracovať a dosiahnuť dohodu Toľko by som chcel ja povedať z môjho pohľadu ako dlhodobý spravodajca k predlegislatívnym spisom. Neviem, chce komisia ešte niečo povedať? Je tu niekto z komisie, kto by sa chcel vyjadriť? Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Komisia ďakuje e, výboru pre právne záležitosti pre e, návrh e, spravodajcov za chválu návrhu komisie jej cieľov. Berieme na vedomie, že je tu širšia zhoda, pokiaľ ide o hlavné cieľe tohto návrhu. Najmä ide o zabezpečenie e, oškodenie všetkých obetí e, kartelové konania, či už ide o podniky, najmä malé a stredné podniky, alebo spotrebiteľov. Komisia berie na vedomie e, znepokojenie výboru pre právne záležitosti, ktorému záleží, aby nevzniklo osobitné odvetvie e, e presudné spory e, e, v Európskej únii. A komisia bude osobitne sa snažiť tak formulovať svoje návrhy, aby nedochádzalo k zneužívaniu, ktorému sme svedkami v iných krajinách. Komisia už urobila inventúru, ktorá sa odviedla v parlamente, v tomto parlamente, v prechádzajúcom parlamente, hovoríme o prechádzajúcich správach, e, o e, tejto iniciatíve a komisia dúfa, že e, aj výbor Júri to tiež ocení. Jeden z ďalších cieľov návrhu, o ktorom hovorili niektorí ctení poslanci a komisia na tom osobitne trvá, je to potreba upraviť interakciu medzi žalobou o e, e, e, odškodnenie zo strany obetí a verejnoprávnymi prostriedkami, ktoré používa komisia a ďalšie orgány, najmä pokiaľ ide o program zhovivavosti, o ktorom ste dnes hovorili. Je totiž potrebné chrániť takéto programy, ktoré zabezpečujú, aby podniky, ktoré sú súčasťou konania pre porušenie práva, mohli spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi s tým, aby odhalili a postihli takéto porušenia. E, treba e, bez tohto bude veľmi ťažké odhaľovať takéto e, najškodlivejšie prijave porušenia hospodárskej súťaže a to u, u zhorší postavenia obetí, pretože budeme na strane komisie zistovať menšie počet takýchto porušení. Komisia víta aj ambiciózny harmonogram, ktorý sa pripravil v snahe uzavrieť tento spis Rada uschválila všeobecný prístup e, začiatkom tohto mesiaca a sme samozrejme pripravení spolupracovať na všetkých etapách tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne pokiaľ ide e, e, utajované e, e, e dôkazy. Zrejme to neexistuje v žiadnom právnom štáte, možno, že v Kine alebo v Severnej Koreji. E, Treba mať prístup k dôkazom, pokiaľ existuje. A Myslím si, že aj e, verejné orgány e, by mali to dať dispozícii k súdom. V prípade mimoriadného utajovania e, zreba vyžadovať určitú prácu a nesmieme sa zdať princípov právneho štátu. Pán spravodajca, chcete niečo povedať záverom? Takže k tomu mám zhruba toľko čo by som možno nazval ako nejaké technické pozmenujúce návrat, ja to tak označím, takže mám tu určité pripomienky, to som tam takto označil, to sa to samozrejme ešte rozšíri, to teraz nie je nejaký problém, avšak predsa len, aby sme si to objasnili, a to vlastne si aj ty celkom jasne povedal, že s čím to súviselo, no súviselo to s tým, a to treba aj celkom povedať, nesúviselo to so spravodajcom vo výbore pre hospodárske záležitosti, s tým som vlastne ja už relatívne skoro začal kontakt a treba povedať, že tento kolega vlastne vždy hovoril, áno, mne ide hlavne o to, aby sme spoločne vypracovali slušný výsledok a kto čo spraví, to je skôr také druhoradé a preto vlastne tu bola tento aj prístup taký, že v januári budeme všetci spoločne ťahať za jeden koniec a nebudeme brať na to ohľady, že kto je za čo zodpovedný, ale predsa len tá vstupná informácia, to formálne, čo do toho ide, to musí mať patričné rozdelenie. Takže pokiaľ ide o spravodajcu, tam skutočne nie je problém. Skôr je tam problém, pokiaľ ide o koordinátora a ten pravdepodobne asi chcel sa držať mota, že môže sa k tomu vyjadriť každý a nechcel to ja to teda poznám, pretože vlastne som bol v tomto výbore predtým a poznám tie e, kohutie bitky, ktoré tam sú. Bolo to trochu znepokojujúce práve preto, že to jednoducho sa e, to zastavilo na dlhší čas a nič sa tam nepohlo. Ale treba povedať, že obaja spravodajcovia vlastne majú spoločnú vôľu to posunúť vpred a myslím si, že tu vlastne tieňoví spravodajcovia, aspoň pokiaľ ide o tú procesnú záležitosť, tak sa tam takisto môžu zaangažovať. A pokiaľ ide o nášho kolegu Argania, tak tam by som povedal, áno, ja rozumiem, že to trochu negatívne vníma, pokiaľ ide o to, že to tu je k dispozícii iba v angličtine. A ja som to takto prijal, pretože by som to samozrejme bol by prijal radšej po nemecky, alebo napísal po nemecky, ale to by vám nebolo bývalo pomohlo. A nakoniec sme dospeli k názoru, že angličtina predsa len je ten jazyk, ktorý vlastne väčšina bude najviac rozumieť, inak robím ja svoje správy vlastne v mojom materinskom jazyku. Takže ešte jedna vec možno v stručnosti pretože možno, že to je iba prostredníctvom prekladu alebo tlmočenia, že sa mi to takto dostalo. Dvakrát sa povedalo, že tu nebude zníženie trestu, to vlastne s tým nepočítame, to vlastne nemáme ani obsiahnuté v návrhu mojej správy. Tam sme hovorili iba o dodatočnom. Ako sa to teda v Nemčine volá? Náhrada škody? A v angličtine sa teda používa termín damages, takže vlastne o toto ide. Nejde o to, že chceme ten pokutu alebo trest nejako znížiť, ide skôr, že o túto konkrétnu oblasť, pretože tie konkrétne nástroje vlastne sú za seba, ale v tomto konkrét, konkrétnom prípade ide skutočne o tú konkrétnu škodu, ktorá vlastne má byť nahradená a nie, že by sme tam ešte niečo do pridávali. To je skôr úloha potom ďalších nástrojov, takže to som chcel iba objasniť v tomto kontexte a Pravdepodobne je to iba nejaké nedorozumenie, ale chcem to objasniť, že vôbec mi ide o to, aby sme nejako znižovali tie pokuty, sankcie, tresty. Ja som už starý harcovník, pokiaľ ide o túto tému a ja som za to, aby sme postupovali proti karterom takýmto spôsobom prísne. Takže tento návrh tu takisto odznel, aby sme teda do konca týždňa, do toho 20 vlastne pozbierali pozmeňujúce návrhy, inak by sa to potom muselo robiť až v januári a potom sú tu problémy, ktoré s tým ďalej súvisia napríklad s prekladom a to je vlastne to pozadie, prečo som vlastne aj povedal, áno, urobíme tento návrh po anglicky, urobíme to takýmto spôsobom a budeme môcť aj hlasovať, takže to bolo také relatívne narýchlo. Takže pokiaľ ide o lehotu, máme tu 20.12. a potom budem hlasovať v výbore 21. januára a spoločne tenej spravodajcovia sa budú stretnúť v Štrasburgu v januári. Dobre, takže teraz môžeme prejsť k bodu číslo 6, to je zase bod kolegu Svievku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážne pán predseda. hovoríme teraz o rekodifikácii Bruselu 1, o rozhodnutie o, o uznávaní e, e, e bolo e, finalizované asi pred dvomi rokmi. Nové pravidla začnú platiť od začiatku roku 2015. My sme ukončili e, práce na jednotnom patente a máme v balíčku tri dokumenty, Naredenia o jednotnom patente, e, smernica o prekladoch a medzi vládnu dohodu o jednotnom patentovom súde, Európskom patentovom súde, ktorý e, bude riešiť e, prípady súvisia sa s jednotným patentom pre tie členské štáty, ktoré do toho budú spadať. Teda e, e, tie členské štáty, ktoré mm, podpíšu a budú ratifikovať túto zmluvu. E, revidovali sme naredenie Brusel 1, pretože nový patentový súd predstavuje novú inštitúciu podľa článkov 8 a 9 o jednotnom patentovom súde. Treba eh, bolo robiť eh, príslušné eh, zmeny v nariadení Brusel 1. V júli tohto roku komisia pripravila zmeny nariadenia Brusel 1 s prihľadnutím na zriadenie jednotného patentu patentového súdu a, a e, v súvislosti s fungovaním e, e, e, súdneho dvoru Beneluxu. Návrh obsahuje pozmenujúce e, návrhy, ktoré sú súčasťou správy. Tie pozmenujúce návrhy e, by mali e, spresniť niektoré ustanovenia uvedeného návrhu. V prvom rade chceme zabezpečiť, aby eh, Brusel 1, eh, jednotný patentový eh, súd a súdny dvor Beneluxu sa považovali za plnohodnotné súdy. Ďalej, členské štáty, ktoré budú mimo jednotného patentového systému, napríklad preto, že nepodpísali, prípadne neratifikovali túto medzivládnu e, dohodu. E, toto e, treba upraviť vzhľadom na význam pre odporcov z týchto štátov. Pôjde o doladenie záležitostí súvisiacich s právomocami Pôjde o pozmeňujúce návrhy k článku 71. Ďalším problémom bola e, e, záležitosť toho ustanovenia, podľa ktorého e, dohoda o Európskom patentovom súde upravuje špecifické pravidla o uznávaní a výkone rozhodnutí tohto súdu. a strany e, sporu e, budú používať e, pravidla tejto dohodanie Bruselu 1. Doladenia nariadenia Brusel 1 sa musí uskutočniť a na to potrebujeme určitý harmonogram prác. Takéto doladenie deň je mimoriadne technická náročná vec. Začiatkom tohto mesiaca rada schválila všeobecný prístup a podľa mňa v tomto výbore by sme nemali mať problém, pokiaľ pôjde o e, ukončenie e, tohto spisu v náležitom čase. E, termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 6. januára to znamená, že počas našej schôdze koncom januára by sme mohli urobiť aj hlasovanie o tejto mojej správe. Ďakujem pekne. Máme k tomu nejaké pripomienky? Takže eh, potrebné eh, technické podmienky. Máme niečo zo strany komisie? Yes, um, thank you. Áno. Ďakujem, pán predseda. Komisia veľmi pekne ďakuje za návrh správy, ďakuje eh, pánovi spravodajcovi. Ako viete, vytvorenie jednotnej patentovej ochrany eh, eh, v Európe trvalo pomerne dlho a sme radi, že veci sa pohli. Dúfame, že celý tento patentový balíček nadobudne účinnosť veľmi skoro. Okrem iného treba novelizovať nariadenie Brusel 1 Týmto sa práve teraz zapodeváme a dúfame, že na základe harmonogramu, ktorý navrhuje pán spravodajca, sa nám podarí ukončiť tento projekt ešte pred tým, ako parlament ukončí svoju činnosť e, na jar tohto roku. Myslím si, že pán spravodajca veľmi presvedčivo e, vysvetlil, o čo ide v tomto návrhu. Nechcela by som zachádzať do detailov. A zda iba jedna poznámka e, zo strany komisie. Týka sa to úvodného ustanovenia, prepáčte, pozmenujúceho návrhu 5. E, v súvislosti s týmto pozmenujúcim návrhom by som chcela stručne naznačiť, že išlo o explicitnú voľbu komisie. Chceli sme mať vyčerpávajúci zoznam e, e, všeobecných súdov v tomto nariadení. A tento návrh pred niekoľkými dňami schválila rada v rámci všeobecného prístupu. Sú tu dva dôvody, prečo by sme chceli mať uzatvorený zoznam. Keď hovorím o tom, že zoznam je uzatvorený, to znam, neznamená, že v budúcnosti nemôžu vzniknúť takéto e, všeobecné súdy. Ale v každom jednom prípade bude treba e, e, urobiť analýzu toho, ako bude fungovať tento všeobecný súd vzhľadom na nariadenie Brusel 1 Takže e, idú, ide tu o politické a právne dôvody. Politický dôvod. Nechceme e, e, vydávať Bianko šek členským štátom, aby urobili opt-out z bruselského systému tým, že vytvoria všeobecný súd. Chceme v každom prípade vyhodnotiť vplyvy takéhoto kroku podľa naredenia Brusel 1. Druhý dôvod je skôr právny alebo technický. Každá dohoda, ktorá e, e, vytvára e, Všeobecný súd, je odlišná a takúto dohodu treba rozmerovať z hľadiska interakcií s naredením Brusel 1. Napríklad ako dohoda o jednotnom patent bude e, spolupracovať s Bruselom 1. To nebolo jednoduché racionalizovať a to sú tie dva, dva dôvody, prečo si myslíme, že zoznam nariadení by mal byť e, vyčerpávajúci i keď samozrejme e, nejaké prípadne budúce súdy, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti, budeme môcť podrobiť e, e, analýzy a potom upraviť nariadenie. Myslím si, že robíme promptne a dokážeme to aj dynamicky promptne upraviť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa niekto? Nie. Predsa len kolega Cvievka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za mm, pripomienky komisie. Všetko, čo povedala Karen, je naozaj správne. Budeme ratať aj s vašimi pripomienkami a dúfame, že tento text e, bude priateľný pre všetkým. A teraz ďalší, e, ďalšia správa, Maria Galo, nech sa páči. To start. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som mm, pripomenúť, že návrhom eh, tohto návrhu podľa Európskej komisie je vytvoriť jednotný trh v oblasti elektronických komunikácií. Musím sa priznať, že eh, bohužiaľ toto znenie e, e, parlament dostal iba 7 e, mesiacov pred koncom funkčného obdobia. Mali sme mať viac času na podrobnú analýzu tohto návrhu, pretože obsahujú viaceré prvky, ktoré by potom sa uplatňovali bez transpozície v členských štátoch mali sme mať e, e, zároveň e, možnosť požadovať hodnotenie vplyvov. Ide totiž o to, že telekomunikačný sektor je a bude ešte dôležitejší pre ďalší rozvoj európskeho hospodárstva. Podniky potrebujú legislatívnu stabilitu a právnu istotu a preto som prekvapená, že tento návrh, e, ktorý sa týka roamingu, sa objavuje e, menej ako e, rok potom, ako bola schválená smernica Roaming 3. Ale táto záležitosť nespadá do kompetencie nášho výboru. V návrhu stanoviska sa sústredím na tri veci. Poprvé, ide o jednotné európske schvaľovanie Mm, to je nová úprava, ktorá umožní operátorom e, pôsobiť vo viacerých členských štátoch. Pôjde o notifikáciu e, príslušným vnútroštátnym orgánom. E, to je požiadavka, ktorá by mohla braniť vytvoreniu jednotného trhu, čo však nebolo dokázané. Treba preukázať či bude naozaj e, vytvárať nový systém, alebo zmeniť e, existujúcu smernicu 2020. E, ďalšia železitosť, na ktorú sa sústredujem, je snaha Európskej komisii legislatívne upraviť sieťovú neutralitu. Vo svojom návrhu navrhujem uznávať e, sieťovú neutralitu v súvislosti s poskytovaním určitých služieb a riadenia e, e, prenosu údajov, vrátanie kongestie, bez toho, aby sme spochybňovali otvorenú povahu internetu. A tretia oblasť, na ktorú sa sústredujem, sa týka práv používateľov tu podľa mňa by sme sa nemali usilovať o maximálnu harmonizáciu, to by bolo v rozpore s zaujímavými e, e, používateľov navrhujem e, upraviť smernicu 2002 lomeno 23 a nevytvárať novú legislatívu. Táto smernica o univerzálnych službách by sa mala revidovať s tým, aby spotrebitelia poznali napríklad aj rýchlosť internetového eh, pripojenia. Vo všeobecnosti, ako som povedala úvodom, eh, je škoda, že máme eh, iba 7 mesiacov na riešenie tak dôležitej úlohy a program, problém, prepačte, harmonogramu spočíva v tom, že ho budeme musieť upraviť s prehľadnutím na harmonogram výboru ITRE, ktoré e, e, má základné kompetencie e, v tejto oblasti a preto pozmeňujúce návrhy treba prekladať do 19. decembra. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán kolega ak sa nechce páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda začal tým, že budem v plnej miere súhlasiť so spravodajcom, pokiaľ ide o timing tohto návrhu zo strany komisie. Je príliš neskoro pretože vlastne už sa končí naše obdobie. Ale treba povedať, že to je zároveň aj včasne, pretože ak sa pozrieme napríklad na roamingové ustanovenia, tak to vlastne ešte nevstúpilo do platnosti v plnej miere, potom sú to ďalšie veci, ktoré na podobnej úrovni. Takže vlastne je to aj neskoro, aj skoro. Takže jednoducho timing je veľkým prekvapením, aby som to teda povedal takto jemne. A takisto by som sa vrátil k tomu, čo povedal pán Rabkaj, kde hovoril o predchádzajúcej téme ešte. E, ak máme polovičku výborov, polovicu výborov, ktoré vlastne vykladajú pozmeňujúce návrhy k všetkému, bez toho, že by zobrali do úvahy, aká je vlastne kompetencia výboru, tak budeme mať kopu pozmeňujúcich návrhov zo všetkých strán a to nie je síce zlá vec, ale aby som bol úprimný, bol som prekvapený, že som videl túto tému vlastne v našom programe. Ako povedala aj pani Galo, môjim ďalším výborom je IMKO a vlastne tam je celkom prirodzené, že by sa to mohlo objaviť napríklad tam, ale, ale aby som bol úprimný, ja nerozumiem, že čo to vlastne robí tu. Nesúvisí to konkrétne s copyrightom alebo podobnými záležitostiami, čo vlastne spadajú do právomoci tohto výboru. Takže neviem, či by z procedurálnych dôvodov bolo možné, ale možno by sme mohli zobrať do úvahy možnosť, či, ak by sme chceli, uplatniť opt-out, pokiaľ ide o pred, predloženie názoru za náš výbor. Aspoň toto som tak pustil do éteru, tento nápad. A teraz sa vrátim k tým trom bodom, ktoré vlastne pani Galo v rámci návrhu stanoviska spomenula. To prvé, áno, nemám názor, alebo fixný názor ohľadne toho, že či by sme mali mať spoločnú tú, túto problematiku alebo nie, ale tie argumenty, ktoré tu uvádza pani Galo, to mm, skutočne sú pochopiteľné. Nerozumiem, prečo by sme to potrebovali. Nie som si celkom vedomý, že aký problém to má vyriešiť. Bez toho, že by som sa chcel nejako zaviazať k takému alebo takému stanovisku. Áno, môj spontánny pocit je taký, že by som skôr súhlasil so spravodajkyňou. A pokiaľ ide o tretí bod, tak ako hovorila Andrew, áno, v IMCO máme konsenzus, zhodu naprieč celým politickým spektrom, že je smiešne, aby sme mali najprv smernicu o univerzálnych službách, potom by sme to nahradili niečím podobným ako univerzálne, to jednoducho vôbec nie je správny spôsob, ako postupovať. Takže čo sa snažíme? Snažíme sa namiesto toho pozmeňovania tejto smernice o univerzálnych službách jednoducho vyňať patričné časti takto nariadenia. Ale znovu súhlasím so spravodajkyňou, že takýmto spôsobom treba postupovať, ak chceme sa niekam vôbec dopracovať. Ale k tomu sa ešte možno vrátim. A potom ďalší bod Ide tu o skutočne veľmi dôležitú časť v rámci tohto celého balíčka, pokiaľ ide o neutralitu. Ja som bol, e, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, to je vlastne to, čo sme mali napríklad, pokiaľ ide o ponikanie v 19. storočí. To je jednoducho tá kľúčová záležitosť, ktorá áno, bola veľmi dobrá bolo dobre podporiť slobodu v obchodu. To bol základ modernej Európy a to je veľmi dôležité aj pre budúcnosť. A pre praktické záležitosti je jednoducho nemožné postupovať, pokiaľ ide o zriadovanie podnikov bez toho, že by ste mali prístup k internetu. Jednoducho to potrebujete každý deň. Takže ak umožníme takúto kontrolu, tak ako to bola, kedy mali cechy, že kto bude rozhod- rozhodovali, kto bude podnikať, kto nebude podnikovať. Ak to takto podniká, tak chceme takýmto spôsobom kontrolovať, tak bude mať veľké problémy. Ale bohužiaľ, takýmto spôsobom sa uberá práve návrh komisie. Tvári sa, sú tam pekné slova, pokiaľ ide neutralitu internetu a siete, čo to vlastne znamená. V podstate hovoria, že to je dobrá a rozumná vec, ale zároveň sa tam uvádza, že na dôvažok ešte okrem tejto neutrality by sme mali mať špecifikované služby a to je jednoducho absolútna, absolútny opak tejto neutrality, o ktorej hovorím. Takže áno, vo svete komisie by sme mali otvorený internet, kde by neboli žiadne nejaké garancie, pokiaľ ide o interferenciu internetu. A potom každý podnik, ktorý by vlastne chcel zabezpečiť to, že sa dostane k zákazníkovi, tak vlastne chce zabezpečiť služby správne zákazníkovi, klientovi, tak tieto by vlastne by kupovali so, s týmto balíkom aj riziko, že by jednoducho kúpili takúto kontrolu zo strany providerov. A to by vlastne To znamená, že vlastne takéto podniky, ak sú úspešné a nie, alebo by mali nejaké problémy, tak by potom provideri mohli prísť a mohli im povedať, že áno, máte veľmi dobre, dobre vám to funguje, ale bez internetu by vám to jednoducho nefungovalo, takže nebolo by dobre zaplatiť túto, tento extra poplatok za tieto extra služby, ktoré my poskytujeme. A každý podnik by jednoducho musel povedať celkom jasne, že áno, v poriadku. A podporili by takýchto návrh a to jednoducho by bolo v neprospech tej celkovej podnikateľskej klímy v Európe. Takže z tohto dôvodu je veľmi dôležité, že buď zakážeme takéto špecifikované služby v plnej miere, alebo ak to nechceme urobiť, tak budeme špecifikovať ich takým spôsobom, že bude celkom jasné, že nie je to vlastne náhrada internetu, nemôže to byť niečo, za žiadnych, príliš, za žiadnych podmienok to nemôže byť niečo, čo budeme vnímať ako konkurencia k internetu. Ak to budú nejaké nadnárodné podniky, ktoré budú chcieť kúpiť nejaký špeciálny prístup, ktorý by využívali potom v rámci interných sietí, skutočne prísne vzato interne, tak e, proti tomu samozrejme nič nemám, ale musíme urobiť všetko preto v rámci navrhovania tohto predpisu, aby sme sa nedostali do takej situácie, že špecifické špecializované služby vlastne koncový spotrebiteľ, či už to budú malé podniky alebo individuálni spotrebiteľ, aby jednoducho by mali s tým problém. Jednoducho internet musí byť zabezpečiť tak video, ako aj ostatné služby, koncovým spotrebiteľom, či už to budú jednoducho firmy alebo klienti. Takže to je veľmi dôležitý princíp, ktorý treba dodržať. Ak chceme urobiť v tejto oblasti, tam toto balíčku niečo, tak myslím, že tá kľúčová záležitosť je, aby sme zabezpečili špecializované služby, budú takým spôsobom koncipované, aby neohrozovali prí, slobodný prístup k internetu. Spravodajkyňa a to, čo predložila, podľa môjho názoru, myslím, že takto to je už obsiahnuté aj v smernici a to je dobrá vec, ale myslím, že to musíme ešte sprísniť a opätovne chcem ešte raz nastoliť otázku, je to skutočne niečo, čo sa týka nášho výboru? Sme to my, ktorí máme robiť pripomienky k tomuto, alebo to má urobiť nejaký iný výbor? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pán kolega Speroni. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Áno, pokiaľ ide o lehoty, to je vlastne 19. december, to máme o 3 dní. Ale ja mám pred sebou iba tento anglický text. To jednoducho nestihneme, to takto nemôžeme postupovať. Alebo teda dostaneme ešte tento text aj v našich jazykových verziách, ale to sa jednoducho nedá stihnúť a to sa týka aj správy rab, pána Rabkaja. Takže môžeme samozrejme uprednostniť jeden alebo druhý jazyk, ale predsa len máme určité pravidlá. A my, ak nedostaneme tento text v našom vlastnom jazyku, tak potom jednoducho nemôžeme my vykonávať našu prácu správnym spôsobom. Ana. počujem, že pozmeňujúce návrhy, ktoré sa majú predložiť, sa týkajú vlastne textu komisie a ten je vo všetkých jazykových verziách k dispozícii. Takže vlastne mm, myslím, že v tomto ohľade to nie je problém. My vlastne nechceme zmeniť správu z vlastnej iniciatívy. My tu pozmeňujeme mm, text zo strany komisie, ten je vo všetkých úradných jazykoch e, k dispozícii. Áno, pani kolegyňa Galo, nech sa páči. Áno, Takže, vážený pán predseda, áno, ja to môžem iba potvrdiť, pokiaľ tu ten text zo strany komisie, tam je žiadny problém, ale zatiaľ je iba v angličtine, pretože jednoducho aj tu boli tie lehoty skutočne veľmi hm, priťahnuté. Takže ja som vlastne zistila, že kolega Ekström súhlasí vo viacerých bodoch s mojim návrhom, pokiaľ ide o neutralitu siete. A tu jednoducho sa nemusíme až tak veľmi diviť, pretože to je veľmi taká ožehavá téma, ale ja sa nevzdávam nádeje a ja si predsa len myslím, že predsa len sa nám podarí nájsť určitú zhodu, pokiaľ ide o túto otázku a pokiaľ ide o tie, teda pokiaľ ide o tie lehoty, ktoré sme dostali. Áno, takže lehoty sú také, aké sú, tie už nebudeme môcť zmeniť, ne, ak by sme nerobili žiadne stanovisko, takže 19. 19.12. to je lehota, ako sme to už povedali. A teraz prejdeme k správe pána Spero, Speroniho. Sú tie revízie, takže nech sa páči, pán Speroni. Ďakujem veľmi pekne. Áno, aby som teraz ušetril čas, ja to vlastne sa k tomu vyjadrím naraz, k všetkým tým správam, ktoré sú tu mám za mňa, takže Ja súhlasím s tým, čo povedala aj právna služba. Tieto nové verzie sú v súlade s pravidlami a preto by som chcel požiadať kolegov a kolegyne, aby hlasovali za to. Ďakujeme veľmi pekne, pán kolega Speren, takže robíme to celkom jasné pokiaľ ide o bod číslo 9, sú tu nejaké pripomienky, pokiaľ ide o návrh predkladateľa, tak nie, tak je to v poriadku, pokiaľ ide o bod číslo 10, sú tu pripomienky alebo výhrady nie, takže takisto to je odsúhlasené, pokiaľ ide o bod 11, sú tu nejaké pripomienky, ani tu nie, takže to je v poriadku, pokiaľ ide o 12, pripomienky nie, v poriadku, takže to je prijaté. A pokiaľ ide o bod číslo 35, tam ide o audit a tam musím ospravedlniť kolegu Karima, pretože tu nemôže byť dnes medzi nami a preto by som to vlastne sa zhostil ja toho, ako vlastne vyzerá súčasný stav. Že mali sme tu dva trialógy, treba povedať, že jeden bol skutočne iba taký krátky. V rámci druhého tam sme mali aj výmenu názorov, stanovisko rady, ako aj parlamentu, teda delegácie parlamentu, to môžeme povedať. Tieto sa veľmi líšili a preto sa v tomto konkrétnom dni, na tomto rokovaní nedohodli žiadne kompromisy. Dohodli sme sa na tom, že vlastne e, každý sa zamyslí nad tým vlastným stanoviskom a prístupom a potom v predposlednom týždni ešte bude mať ďalší trialog a už bolo, sa mi dostalo zo strany, také informácie zo strany predsedníctva litovského, že nemajú plnoprávny mandát na všetky tieto stanoviska, pretože pokiaľ ide dve oblasti a tam je tá dôležitá téma neauditových služieb, takže ja som potom ešte náväzne sa skontaktoval aj so správodajcom, ktorý mi vlastne sprostkol tú informáciu, že aj podľa jeho názoru je to tak, že tieto trialógy nemajú zmysel, pretože vlastne sa tým dá narobiť ešte viac zlá než prospechu a na to sme prostredníctvom e-mailu informovali tie nevesprávajúce ďalšie politické skupiny a tam vlastne sme sa dozvedeli, že súhlasia s takýmto postupom a v tomto kontexte vlastne tento termín bol aj odročený, takže to malo pozitívny vplyv v tom kontexte, že litovské predsedníctvo vlastne týmto spôsobom získalo čas, aby mohlo začať ďalšie dôležité rozhovory, pokiaľ ide o našich partnerov. Na rade znovu sa tu počíta s ďalším trialógom, kde vlastne predsedníctvo chce predložiť nové kompromisné návrhy a týmto spôsobom vlastne by som chcel povedať, že na základe tých neformálnych rozhovorov, ktoré sme mali, už teda ja som mal s veľvyslancom predsedníckej krajiny, takže dúfam, že sa tam dnes niečo konečne pohňa, že sú tu dobré vyhliadky na to, že sa možno sa litovského predsedníctva dospieme k nejakým dobrým výsledkom. Takže to je vlastne z mojej strany, čo som k tejto téme chcel povedať, to je stav súčasných rokovaní. Pani Tajn bola na tejto rokovaní, takisto kolega Budu je už na ceste k nám a kolega Karim. Ehm, je medzi Dubajom a Pakistánom, takže ten pravdepodobne dnes sa sem už nedostane, ale toto je vlastne tá situácia, ako ju v súčasnosti máme a ja ju môžem takto predstaviť. Takže sú tu nejaké pripomienky, pani Taylor, vy ste prvá a potom pani Regner. Hovorím za pani Wikstromovú, ktorá tu nie je momentálne s nami, keď došlo k zrušeniu letu. Tiež letí z Pakistanu s pánom Karimom a požiadala ma, aby som odovzdal rýchle posolstvo kolegom a poža- poďakoval kolegom Aleksandrovi Tajnovi a Tieňovým za pomoc a dúfa, že veľmi rýchlo v trialogoch sa toto vyrieši k obsahu pod, vyjadrila znovu podporu skupine Aldy a požiadala ma, aby, sme, aby prechodné obdobie nemohlo byť použité ako zadné dvierka na predlženie ročného obdobia, keďže parlament to chce úplne zrušiť, tak si myslí, že Európsky parlament by mal môcť na prijať pôvodný návrh Komisia a rady, pokiaľ ide o doba, dobu trvania a nežiada dlhšiu lehotu prechodné obdobie nemá byť dlhšie ako 5 rokov. Ďakujem. Dobre, zobrali sme to na vedomie, pani Regnerová. Chcem povedať, že náš Tienový nás zatiaľ neinformoval, zrejme je niekde za, v doprave zaseknutý, takže toľko to k veci. Dôležité je, aby sme my, pre nás sociálnych demokratov je dôležité, aby všetci tieňovi boli načas zahrnutí do procesu, keď dojde k zmenám. Napríklad sa to stalo pri poslednom trílogu a jeho zrušení. A potom sa chcem spýtať, keďže tu pán Karin teraz nie je, či by ste nemohli povedať niečo aj k obsahu predpokladám, že sa tu urobili ďaleko siahle zmeny a ja neviem, či sú veľ, možné alebo nemožné. Ako to vyzerá s rotáciou a s ďalšími témami? Myslím si, že to by mohlo zaujímať aj ostatných členov výboru. K obsahu nemáme dohodu, tá nie je. Môžem povedať len, ako vyzerá diskusia na základe tých trilogov. logov Komisia prišla s mandátom na 26 rokov, komisia s návrhom 14 rokov. Kompromis je niekde v strede. V debate hrala úlohu e, číslo 20. Nevylúčila sa možnosť, že by sa mohlo na takom čísle zhodnúť v tom trilógu, ktorý sme mali. Pri prechodných ustanoveniach je to tak, že rada navrhla 5 rokov, my sme hovorili o 10 rokoch a na konci bude niekde kompromis zrejme v strede. Keďže rada je pomerne rozhodnutá v tejto otázke a dáva prednosť naozaj piatim pred desiatimi. Tretia otázka sú čierne zoznamy my sme tu prevzali väčšinou medzinárodné normány, eh, normy a tento blacklist, tieto čierne zoznamy sú prísnejšie, než sú medzinárodné normy. Je tam napríklad aj zákaz daňového poradenstva. My sme mali iný názor a povedali sme, že sa tu treba pohnúť či už rada alebo aj komisia, ale neboli pripravení, ochotní si niečo urobiť. Ďalšia otvorená téma je otázka dohľadu, dozoru. To sa prebralo len provizorne, všeobecne. Nepatrí to do našej príslušnosti, ale do kompetencie výboru pre hospodárstvo. Ale myslím si, že návrh rady by sa mohol teraz priblížiť k parlamentu to sú tie veci, ktoré podľa mojej pamäti zohrávali určitú úlohu pri debate. Áno, dobre, Reinhard, dobre som to pochopil že už pri, počas litovského predsedníctva dojde k, e, k záveru do piatku? A to ma prekvapuje, lebo na druhej strane si povedal, že nič nie je, len diskusia. Takže ako, do piatku? Nevylučujem to preto, lebo litovské predsedníctvo vedie intenzívne konzultácie s delegáciami v rade. Tak som to pochopil zo stretnutia s vyslancom minulý týždeň a majú pocit, že v rade nájdú riešenie, ktoré je priateľné aj pre parlament. Dnes večer si to vypočujeme, prebereme to bod po obede a uvidíme, či prídeme k riešeniu. Ak by sme prišli k riešeniu, tak by sa to mohlo ešte tento týždeň v Koreperi potvrdiť. Litovci sú veľmi ambiciozni v tejto otázke. Chceli by to uzavrieť ja som povedal len zhruba, ako vyzerá rokovanie a niekde medzi, kompromis bude niekde medzi tými rozdielnymi postojmi. Vo štvrtok som mohol aj hovoriť o tomto s komisárom Barnierom. Aj komisia má veľký záujem na tom, aby sa to teraz dokončilo, pretože sa boja, že ak to teraz nedohodnú, tak v ďalšom legislatívnom období už nebude žiadna dohoda a celá táto situácia sa posunie na neskôr Takže z neformálnych rozhovorov mám taký pocit tých posledných dní, že je tu masívny záujem na tom, aby sa dneska táto téma dokončila a preto som veľmi optimistický, pokiaľ ide o trilog dneska večer. Karim to nebude, ale s Karimom sa hovorilo. Karima budem ja zastupovať ako spravodajca aj pensioner, to je ako aj zodpovedná spravodajkynia za hospodársky výbor a preto bude na rokovaniach o tajn. Ešte to chcem doplniť. Je to trilog, kde je úplne jasné, aké sú tie stanoviská a niekde v strede sa treba stritnúť. Tu je, toto je trilog, ktorý je priezračný. To sa líši od niektorých iných trilogov, kde pozície nie sú veľmi jasné. Uh, ale keď teraz tu vieme presne, čo sú tie jednotlivé limity, tak sa naozaj budú zameriavať len na to, aby sa niekde v strete stretli. Takže to trocha iná situácia ako v iných trilógoch, ktorý som sa zúčastnila, kde to bolo oveľa nejasnejšie. Áno. Dúfajme, že dneska večer bude riešenie, potom v januári by sme ho dostali do výboru, museli odhlasovať potom politické skupiny, potom niekde e, preklad, potom plénum. Ak dneska nebude riešenie, tak vychádzam z toho, že parlament až do pléna musí prejsť prvým čítaním, nebude koncenzus a potom uvidíme, ako rada rozhodne. A potom by sme sa stretli znovu v ďalšom legislatívnom období, áno? Ja som to pochopila tak, že dnes pri trilógu nebude tlmočenie a chcem pripomenúť, že je to veľký problém pri takejto dôležitej téme, ak sa chceme dostať pracovať k výsledku. Takže je to dôležitá téma a ak je to pravda, tak som teraz, čo som teraz počula, ja som počul len to, že pozvanie na dnes večer, že to bude v angličtine, ale list s pravodajcom sa hovorí tiež, že sa ani tlmočenie nežiada. Je to pravda? Takže je tu takáto informácia, že dneska nebude žiadne tlmočenie, lebo ho nikto nežiadal. Áno? Bude tlmočenie, či nie? Dá sa dodatočne žiadať tlmočenie, pani Tajn? chcem len povedať, že doteraz sme vždy mali tlmočenie a vždy som vychádzala teda z toho, že aj dneska bude tlmočenie. A to nesúvisí tak ani s významnosťou tohto podkladu, tohto spisu, ale ide o spis, ktorý je veľmi náročný, ťažká terminológia Je to teda veľmi zvláštny jazyk. Niečo sme sa naučili za tieto ťažké roky, keď sme to tu roko preberali, ale je to veľmi ťažký vokabulár. Je tam len to, nie je to len tamto všeobecné politické bla bla bla, ale aj veľmi dôležité odborné vyjadrenia. A pri takýchto rokovaniach by sme vždy mali mať tlmočenie, a doteraz sme vždy mali, takže som predpokladala, že aj teraz ho budeme mať. Môžeme to urobiť aj bez tlmočenia, ale pri takýchto dôležitých veciach by som privítala, keby sme tlmočenie mali. Náš tieňový Antonio žiadal tlmočenie. Mám taký e-mail. Sekretariat hovorí nie, ale pozriem sa na to, či by sme niečo nemohli dostať. Je ešte nejaká šanca, že by sme dnes večer mali zabezpečené tlmočenie? Ja, also das Sekretariat sagt, dass normaler... Sekretariat hovorí, že zúčastnení musia vždy žiadať tlmočenie a potom sa aj objedná a to sa tu zrejme nestalo. Ja môžem vychádzať len z toho, čo mi povie sekretariara, čo má v písomnej podobe. Takže budeme mať trilog a uvidíme, čo bude ďalej. Nevidím žiadnu ďalšiu možnosť. Termín je daný. A ak budeme potrebovať ešte jeden termín, tak o tom rozhodneme večer, že či ho budeme potrebovať. Dobre? Sekretariat hovorí, že to technicky dneska nie je možné, aby sa zabezpečilo večer tlmočenia. Taká je situácia. Dobre, ale uvidíme. Zatiaľ to nemôžem zmeniť. Je to vec, ktorá takto vznikla. Pokiaľ ide o správu, chcem sa spýtať, či sa chce niekto vyjadriť k správe. Pani Regnerová, k obsahu e, prechodného obdobia. Pri prechodných obdobiach je to tak, že rada nám debate poruš, navrhla až 5 rokov a tí, ktorí majú väčšinu mandát, to znamená spravodajci tieňovi, povedali, že chcú až 10 rokov. Takže asi bude ten kompromis niekde v strede. Chcem len poukázať na to, že prechodné obdobia musia byť schv- e, zohľadnené lebo 24 podnikov bude potrebovať e, nových e, auditorov, v, Anglic- v Spojenom kráľovstve 40 nových auditorov, takže predsa také veľké banky nemôže hoci kto auditovať. A pri au- prechodných obdobiach nejde ani tak o tie lehoty, ale ide o to, že tie veľké krajiny potrebujú obdobia, aby vôbec dokázali niekoho nájsť. Dobre, takže chcem sa spýtať, či máte ešte otázky. Nie. Takže večer uvidíme, ako sa ďalej dostaneme. Takže teraz máme stretnutie za zatvorenými dverami, tak na chvíľu preruším rokovanie, lebo si musíme to technicky pripraviť. Uh,